Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Zasadnutia je, zasadnutie je týmto otvorené e, z, zo skupiny EPP a ALDE. Um, som dostal návrhy na vymenovanie členov delegácií výborov. E, dost, je to zverejnené v zápisnici zasadnutia. Keď dokonca nebude vznesená, žiadna pripomienka, tak tieto e, budú považované za schválené a potvrdené. Dobre, ďalším bodom dnešného programu je spoločná e, rozprava o európskom e, patente. Je tu správa pána Rabka, vytvorenie jednotnej ochrany patentov, správa Baldazáreho, jednotná ochrana patentov, ako aj správa pána Léneho, jurisdikčný systém pre patentové spory. Ako prvý eh, rečník dostane slovo pán aj na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, eh, milé kolegyne a kolegovia eh, v hojnom počte, pred niekoľkými týždňami som v mojom volebnom obvode bol na návšteve v jednom malom, veľmi inovatívnom eh, podniku, ktorý mi v rámci eh, prezentácie tiež povedali, koľko patentov už majú. Je to... Eh, spôsobilo to u mňa taký Pavlov recept a spýtal som sa, čo si myslia o jednotnom európskom patente s, jednotným, s jednotnou ochranou. No a oni mi veľmi spontánne odpovedali, že zajtra že nepotrebujeme to až zajtra, nepotrebujeme to ani dnes, potrebovali sme to už včera, potrebujeme to čo najrýchlejšie, pretože udelovanie jednotných patentov, to už existuje dlho, ale tá ochrana, tá jednotná ochrana, o ktorú nám ide, tu ešte nemáme zaručenú. Tu sme potrebovali už včera. Už včera bolo neskoro. No a problém spočíva, milé kolegyne, kolegovia, v tom, že po dlhých debatách o jednotnom patente, a myslím, že kolega Léne k tomu povie niečo ešte, ešte podrobnejšie, sa dá len e, konštatovať, že v Európskej únii je jedna inštitúcia, ktorá e, tomu op- takmer opäť zabránila. A to je e, Rada Európskej únie, pretože už sme takmer dos, dospe, dospeli k výsledku po krátkých, intenzívnych, konštruktívnych rokovaniach e, sme vypracovali s polským predsedníctvom spoločný balíček, ktorý všetci podporili. E, dokonca sme to dostali aj písomne od polského predsedníctva rady, že rada e, bude hlasovať tak, ako sme sa dohodli. Chýbal len jeden bod a to, bol, to bolo sídlo centrálneho Senátu patentového súdu. No a na tom sme sa nedohodli, ale to je úloha rady a na tom sa nedohodli. No o rok neskôr sa, na, sa dohodli, tri krajiny požiadali o sídlo, na no aký bol kompromis. A tri krajiny e, dostali no, to sídlo. Mali sme šťastie, že nepožiadalo 8 krajín, pretože 8 krajín by dostalo to sídlo, ale vlastný problém spočíva v tom, že je to spojené so tým, že okrem nariadenia o patentoch e, z nariadenia o patentoch boli vyškrtnuté základné prvky bez náhrady, a to znamená porušenie práva EÚ. A to si treba uvedomiť, že Európska rada eh, prijala rozhodnutie, ktoré je proti právu Európskej únie. To znamená, že oni chcú, aby Európsky súdny dvor bol vylúčený eh, z, z celého procesu. A to si treba predstaviť. Eh, Európsky súdny dvor podľa vôle podľa želaní Európskeho, Európskej rady mal byť vylúčený a to znamená aj obmedzenie práv e, Európskeho parlamentu. No a tomu sme povedali, že ak e, máme vôbec spolupracovať, pretože rada musela si zachovať svoju, e, svoju tvár, tak sa rozhodla, že čo bude vyškrtnuté. No a ak to Európska rada povie, nám nehovoria nič, ale pre radu ministrov, pre radu ministrov je to zákon. No a povedali sme, že ak si máte zachovať ak si my máme zachovať tvár, a nemôžeme len vyškrtnúť tieto články, ale potrebujeme adekvátnu náhradu. No a ja musím dodať eh, pri svojich eh, pri svojich eh, výčitkách rade musím vyňať cyperské predsedníctvo, pretože tí dostali horúci zemiak, ktorý a, s ktorým sa museli vyrovnať. No, urobili to veľmi konštruktívne, no a parlament povedal, a parlament, kompromis musí vyzerať tak, inak sa nedohodneme. No a dospeli sme ku kompromisu, dos, dosiahli sme práve tie body, ktoré sme dosiahnuť chceli. No a ja môžem povedať, že to nie je ideálne riešenie, ale je to znesiteľné riešenie s troma e, červenými líniami, ktoré sme prijali a preto myslím, že je na čase, aby sme sa na tom dohodli a schválili to. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalším rečníkom na 4 minúty bude pán Baldazáre. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Dnešným hlasovaním ukončíme projekt, o ktorý sa Európa snaží už viac než 40 rokov. Konečne EÚ bude mať e, systém patentovej ochrany efektívny a nízkonákladový. Dnešný systém je veľmi komplexný a právne neistý a e, predstavuje e, naozajstnú daň za e, inovácie. Ak si necháte uplatniť patent v 13 krajinách, zaplatiť vyše 13 tisíc eur. V USA by ste taký patent zaplatili e, trošku viac než e, tisíc eur. Okrem toho v každej krajine musíte e, tieto patenty udržiavať a tieto náklady na údržbu stoja viac v každej krajine 6 krát viac než v USA alebo v Japonsku. V prípade sporov treba zároveň vo všetkých krajinách Ehm, nechať prebiehať súdne spory, ktoré eh, v každej krajine veľmi pravdepodobne inak eh, dopadnú, pretože sú tam rozdielne právne poriadky. Toto skutočne negatívne vplýva na konkurencieschopnosť Európskej únie, pretože aktivity eh, spojené s inováciami sú statické a fragmentované. Sú to teda veľmi silné negatívne dopady. Nový e, patentový systém e, zníži náklady a zjednoduší prístup na patentový trh a zabezpečí právnu istotu v súlade s zásadnými prioritami e, v mojej úlohe e, spravodajcu som sa snažil e, zjednodušiť prístup na patentový trh pre malé a stredné podniky. Jazykový režim obsahuje takisto aj špecifické opatrenia v tejto súvislosti. Je tam kompenzačný režim pre náklady na preklad v prípade malých a stredných podnikov, ktoré mm, vlastne požiadajú patent v inom jazyku než e, teda oficiálne. A e, takisto tam bude zabezpečená e, ochrana pre ne pred zneužívaním. Zmeny sa týkajú aj nákladov na obnovovanie patentov pre malé a stredné podniky, pokiaľ ide o jazykový režim, chcel by som povedať, že prechodný režim, ktorý bude trvať e, dobrých 12 rokov, e, bude e, uprednostňovať angličtinu. Samozrejme, v budúcnosti budú možné revízie tohto režimu. Chcel by som povedať, že nemusíme už zdôrazňovať, že Európska rada naozaj veľmi nesprávne postupovala v tejto tematike A, ehm, ale treba povedať, že sme mali dve eh, rôzne eh, cesty eh, na tejto medziinstitucionálnej ceste. My sme sa napokon rozhodli nájsť riešenie, kompromis, ktorý by však zabezpečil jednotnú ochranu vo všetkých štátoch. Z tohto dôvodu kompromis umožňuje naozaj účinnú ochranu e, držateľom patentov jednotnou formou vo všetkých e, členských štátoch. A zabezpečujeme teda jednotnú e, ochranu. Ehm, myslím teda, že keď dnes e, schválime e, balíček návrhov e, v súvislosti s jednotným patentovým trhom, skutočne pomôžeme malým a stredným podnikom, zabezpečíme jednotný patentový trh a podporíme európsku konkurencieschopnosť a inovácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalší rečník na 4 minúty má pán Lene pán podpredseda, dámy a páni kolegyne, kolegovia. Diskusia o patente pochádza ešte zo 70. rokov. Už vtedy existovala požiadavka, aby sme v Európe mali jednotný systém patentu. A potom, v roku 2001, vtedajší komisár Folkenstein predložil konkrétny návrh na nariadenie o patente. A tento eh, návrh vtedy na E, takých úzkoprsých e, e, požiadavkách stroskotal a teraz máme e, e, situáciu, kedy vlastne táto úloha pre mnohých, ktorí e, to veľmi potrebovali, e, sa dostali do problémov a všetky patenty sú vydané v anglickom jazyku, výskum sa tiež deje vlastne v anglickom jazyku a potom ešte dva ďalšie jazyky zohrávajú určitú úlohu, ale ostatné jazyky fakticky e, v tej oblasti patentov nezohrávajú žiadnu úlohu. Vtedy sa vlastne e, zastavil na tomto ten e, návrh komisára Volgensteina. A teraz ako zástupca výboru pre právne veci som podnikol mnohé, mnohé cesty, bol sme v Číne a viete, že Európa má stále otvorené témy, pokiaľ ide o ochranu dušeného vlastníctva e, vo vzťahu k Číne. A teraz e, my máme isté nedostatky v práve e, v oblasti patentu a potrebujeme vlastne túto ochranu. Toto je E, len signál na to, ak je naliehavé, sme to problém teraz vyriešili. Teraz e, kolega Rabka hovoril e, o tom, že máme síce systém, ktorý je dobrý pre veľké koncerny, medzinárodné, ale nie je vyhovujúci pre stredné a malé podniky teraz e, máme riešenie, budeme mať jednotný e, e, patent pre Európu a tým sa odstrania mnohé nevýhody pre stredné a malé podniky. Európsky parlament tento balíček eh, veľmi podporoval a dohral významnú úlohu. V poslednom legislatívnom období eh, dovedol komisiu k tomu, aby vytvoril, vytvorila novú stratégiu v oblasti patentu a som vďačný komisárovi Barnierovi eh, za to, že predložil vlastne nový balíček, a ten po dlhej diskusii e, vyústil do tohto výsledku. V skutočnosti nám Lisabonská zmluva vytvorila e, nové práva v oblasti e, ochrany duševného vlastníctva. Je tu posilnená spolupráca a vďaka nej sa podarilo prekonať jazykový spor a nájsť riešenie v rámci európskeho zákonodárstva. Dámy a páni, systém súdnictva, ktorý tu ja teraz navrhujem, ten jurisdikčný systém, je čosi, čo sa odohráva mimo právnej štruktúry EÚ. Viete, že e, e, Európsky súdny dvor sa nevyslovil za centrálny európsky jurisdikčný systém, ktorý bol štrukturovaný e, v rámci EÚ, ale poukázal na jurisdikciu, ktorá je nadnárodná, napríklad keď e, štáty Beneluxu vytvárajú Benelux, ale e, a, a, e, správ, má sa správať vlastne Európsky súdny dvor ako Národný súd. A, o tom ale dnes nebudeme rozhodovať, k tomu budeme zaujímať len stanovisko, ale treba to zohľadniť a jedno sa podarilo. Tam, kde sa v členských štátoch e, v existujú e, kompetentné e, e, jurisdikčné orgány, môžu toto oveľa lepšie integrovať do existujúceho systému, ako keby sa to dialo prostredníctvom nejakého centrálneho systému. A čo, čo si prajem je, aby aj tie dva štáty, ktoré sa nepodielajú na posilnenie spolupráci dnes, že sa neskôr pridajú k 25. členským štátom a budeme mať e, úplný e, európsky e, voľný trh. To by bolo v zmysle e, európskeho, Lisabonskej zmluvy a bolo by dobre, keby všetci spolupracovali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega. A ďalším rečníkom v mene rady pán Luka. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Ďakujem pekne, pán poslanec, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Je to pre mňa veľkou cťou, že dnes môžem vystúpiť pred vami a môžem vám oznámiť, že na včerajšom samite pre konkurencieschopnosť naši ministri jednohlasne súhlasili s tým, aby bol zriadený jednotný európsky patent. To je skutočne obrovský krok pre celú EÚ, pretože myšlienka jednotného patentového systému pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia. Vtedy Európska únia mala ešte inú podobu, nie tú, ktorú dnes poznáme. No a už vtedy bol rozšírený názor, že takýto systém je veľmi dôležitým stimulom pre konkurencieschopnosť eh, inovačného priemyslu alebo inovatívneho priemyslu a vytvorí jednotný patentový trh. Odvtedy sme prešli dlhú cestu, medzičasom boli Eh, bol pokrok len veľmi skromný. Teraz sme však už na dosah cieľa a ja by som chcel eh, privítať to, že skutočne eh, sme krátko pred vytvorením jednotného európskeho patentu. Právny rámec pre zriadenie tohto systému vytvorí možnosť, aby jednoducho a za priaznevú cenu bol prístup ku kvalitným patentom, ktoré budú platiť v celej Európskej únii. Súčasne však bude účinne možné dodržiavať tieto patenty. No a jednotný európsky patent znamená, že náklady na získanie ochra- patentovej ochrany v celej Európskej únii veľmi pravdepodobne klesnú až o 80 alebo dokonca možno aj o viac. Sú spolahlivé odhady, ktoré hovoria, že jednotný európsky patent zníži, zníži náklady z, na, z 36 tisíc eur e, na 740 eur. To je veľmi výrazný pokles a to umožní európskym patentom, aby sa e, za priaznivú cenu dostali k tým, ktorí sú aktívni aj na trhoch našich hlavných konkurentov Japonska a USA. Rovnako je možné, že patenty budú prístupné pre malé a stredné podniky. Budú teda za priaznivú cenu budú výraznou mierou chrániť práva duševného vlastníctva, avšak to musí byť prepojené s účinným súdnym systémom, ktorý zaručí právnu istotu a rozsudky za adekvátne ceny. No a to bude, to bude priaznivé pre e, dôveru priemyslu voči systému. No a pre to, aby sme to dokázali účinne využívať, potrebujeme osobitný súd, ktorý zaručí, aby sa jedno, jednotne uplatňovalo právo. E, je to súd, ktorý zajistí právnu istotu a predpovedateľnosť e, situá- vývoja situácie v celej EÚ. No a preto sa vo, február, vo februári predložíme návrh o medzinárodnej dohody medzi členskými štátmi s cieľom zriadiť jednotný Európsky súdny dvor e, s príslušnými rozsudka, ktorý bude vynášať rozsudky vo vzťahu k patentom a bude mať celú európsku pôsobnosť. Európsky parlament e, podporil túto, tento, tento podpus s cieľom zriadiť systém pre patenty, ktoré budú kvalitné a dostupné. No a to bude užitočné hlavne pre malé a stredné podniky. Ja si vážim konštruktívny spôsob, s akým prebiehala spolupráca týchto dvoch inštitúcií pri dosahovaní tohto cieľa. No a osobitne by som chcel poďakovať pánovi Rabkajovi, Baldazáremu a Lénemu za ich prácu spravodajcov pri týchto troch eh, doplňujúcich eh, aspektoch eh, tejto témy roz, zohrali dôležitú úlohu a umožnili nám dospieť k dohode. Ja som presvedčený o tom, že dnešný návrh je veľmi dobrý text, ktorý dá súdu veľmi dôležitú úlohu, dámy a páni. A dúfali sme, že všetkých 27 členských štátov to podpíše. Bohužiaľ, a teraz je nevyhnutné postupovať bez spolupráca všetkých, keďže posilnená spolupráca je vždy tým posledným riešením, keď sú vyčerpané všetky ostatné možnosti. No a v tomto prípade je to tak, že patent je veľmi dôležitý pre našu budúcu spoluprácu, že si nemôžeme dovoliť čakať ešte dlhšie, ako sme to doteraz urobili. Ja však napriek tomu myslím a dúfam, že aj ostatné členské štáty jednotný patent čoskoro dokážu aplikovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. No a ako ďalší rečník v mene komisie dostane slovo pán komisár Barnier. Nech sa páči. Merci, Ďakujem za slovo, pán predseda. Dobrý deň, dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne. Ako už e, povedal pán minister Lukár, sme tak smer na konci tejto dlhej cesty. Všetky predsedníctva, ktoré sa tejto problematike venovali, obzvlášť e, v posledných dvoch rokoch, obzvlášť e, cyperské predsedníctvo, bo, ktoré bolo veľmi aktívne na tomto poli, sú svetkami tejto dlhej cesty Chcel by som to povedať, už, už to spomenal, spomenul e, pán Lene, pán Rabka aj pán e, Baldazáre, ako e, spravodajcovia prejavili vysokú mieru kompetentnosti v tejto oblasti, veľa trpezlivosti a naozaj ehm, sa snažili udržať tento spoločný záujem Európskej únie a my ako Európska e, komisia sa pripojíme k tomuto dlhému procesu, možno príliš dlhému procesu pre niektoré podniky, ktorým tento nástroj ochrany v oblasti spoločného e, trhu e, chýbal. V podstate už od 60. rokov minulého storočia sme sa venovali tejto téme. Na tejto ceste bolo postupne viacero zlyhaní. Ja som v roku 2010 bol v podstate prvým komisárom, ktorý sa tejto problematike venoval. A dúfam, že budem aj posledným komisárom. A ktorý sa tomu venoval. E, už ste spomenuli určité e, čísla. V roku 2010 v USA Američania predložili 224 tisíc patentov e, ročne. V Číne 172 tisíc. Pán predseda Lene o tom hovoril. U nás to bolo 62 tisíc e, patentov v Európe. A e, jedným z dôvodov, prečo tomu tak bolo, je určite zložitosť e, nášho systému a jeho nákladnosť, nákladnosť ochrany na patentovom trhu. V súčasnej dobe, ktorá je zložitá pre našu ekonomiku, pôjde o patentovú ochranu, ktorá bude platiť v 25 členských štátoch EÚ. Chcel by som povedať, ako povedal pán Lene, že dvere sú otvorené aj tým ďalším samozrejme nebude tu žiadna diskriminácia, či už pôjde o talianské alebo španielské podniky. Preklady samozrejme budeme môcť e, pre komerčné využitie zhotovovať e, aj v týchto jazykoch. A myslím, že obom vládam týchto štátov e, umožníme pripojiť sa, dokončiť tento unikátny nástroj pre spoločný trh. Chcel by som to povedať za Európsku komisiu. Ešte raz tieto krajiny majú otvorené e, dvere e, pristúpiť do tohto systému, tak aby všetky podniky sa mohli e, tešiť z tohto režimu. Chcel by som aj poďakovať Európskom patentovému úradu za jeho spoluprácu. Pán Lukas o tom hovoril ako klecne cena, možno 7 krát, my si myslíme, že možno dokonca až 10 násobne. To je dobrá správa pre malé a stredné podniky a ich konkurencieschopnosť. No a keď sa pozrieme na rokovania, pán Rabkaj to spomenul, jednotný e, systém, pokiaľ ide o e, súdnictvo, e, sa tu takisto zjednoduší, takisto jazykový režim sa mení. Teraz e, pracujeme na automatických strojových prekladoch, ktoré by mali byť k dispozícii vo všetkých jazykoch už od samotnej registrácie. A samozrejme je tu e, prechodné obdobie, kedy bude možnosť e, preložiť patenty do všetkých jazykov Európskej únie, vrátane taliančiny a španielčiny. Samozrejme chceme zabezpečiť E, šírenie všetkých technických špecifických informácií hľadom týchto patentov v celej EÚ. Takže toto je naozaj veľký pokrok. Myslím si, že pôjde o naozaj obrovský rozdiel oproti aktuálnemu stavu. Posilnená spolupráca ehm, Lisabonská zmluva, ako vieme, ju umožňuje. Posledné dva štáty, ktoré som spomenul, sa môžu pripojiť k tomuto nášmu postupu. Je to samozrejme posledný e, kompromis, o ktorom spomenul, e, ktorý spomenul pán Paldazáre a pán Rabkaj. Ale ja si myslím, že to je naozaj ten najlepší dynamický kompromis, ktorý sme mohli dosiahnuť pre konkurencie, schopnosť, zamestnanosť, pre malé a stredné podniky, pre podnikateľskú sféru v EÚ. Chcel by som e, vysloviť poďakovanie, pretože tento e, text je ďalší kamienok v spoločnej e, agente, ktorú Európska únia tak potrebuje e, v oblasti obnovenia rastu hospodárstva. V rámci Single Market Act sme predkladali takmer 55 nových návrhov, ktoré by mali umožniť a zjednodušiť celú túto problematiku ehm, profesionálny preukaz a tak ďalej. Transparentnosť bankových eh, poplatkov, tam spomínala zjednodušenie verejných eh, zákazok, elektronický podpis eh, a agenda a tak ďalej. A toto všetko má samozrejme obrovský symbolický význam. A teraz mm, to bude samozrejme na ministroch, aby zrealizovali náš projekt ktorí potrebujú malé a stredné podniky, naši občania. Toto sú konkrétne signály toho, že my všetci spolupracujeme na pokroku v prospech všetkých európskych občanov a EÚ. Ďakujem za pozornosť. Srdečne ďakujem, pán komisár. A ďalším rečníkom je v mene výboru pre priemysel a výskum pán Mesároš na dve minúty. Nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem, pán komisár, ďakujem aj e, kolegom report, spravodajcom za veľmi dobrú prácu, ktorú vykonali v tejto dôležitej téme. Európske hospodárstvo je vlastne inovatívnou spoločnosťou a musíme ju chrániť a preto je dôležitý jednotný e, systém ochrany a to slúži tomuto cieľu. Európska únia sa už 10 ročia snažila vytvoriť jednotný právny rámec na zjednodušenie ochranu európskeho e, patentu. A toto rozhodnutie už nemôžeme odkladať ďalej, pretože rok čo rok vidíme, že e, Európska únia v tomto zaostáva. Nový systém zníži náklady na e, ochranu patentu a Eh, aby sme z toho mohli eh, profitovať, musíme vytvoriť, eh, pripraviť ďalšie kroky. Európsky patent zvyšuje aj ochranu spoločného trhu Európskej únie teda bude viac konkurencieschopný a zlepší svoju pozíciu v medzinárodnom kontexte spoločnosti budú môcť použiť systém jednotného okienka a e, budú to môcť e, robiť vlastne v každom členskom štáte. Je mi ľúto, že dva členské štáty sa nezapájajú do e, tohto rozhodnutia jednotný európsky patent e, tým, že vytvára jednotnú interpretáciu patentného práva, e, bude veľkým krokom vpred a bude to pozitívny krok pre stredné a malé podniky, ako aj pre inovatívne startupy. A ja e, teda chcem uvítať aj ten kompromis troch sídel. Ďakujem. Srečná vďaka, pán kolega. Ďalšou rečničkou na 4 minúty je pani Regner. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, pán, pán komisár, pán Luka, vážení spravodajcovia, najprv vám chcem blahoželať eh, k dosiahnutej zhode a potom, čo sme si stanovili cieľ jednotného, eh, jednotného patentu, Áno, až po 50. rokoch sme sa dopracovali k e, želateľnému výsledku. A po lete máme tu e, vyrokovaný kompromis medzi e, radou a parlamentom, ale potom tu máme e, napokon informáciu z rady o vyčerpnutí troch ocekov a to príjmame s, veľkou, s veľkým sklamaním. Už e, sa tu viackrát spomenulo, že e, takéto niečo e, sme ešte nezažili. A e, tu je, ide vlastne o zásah do zákonodárnych právomocí Európskeho parlamentu a E, došlo k obsahovému, e, obsahovej zmene a tým e, je ohrozené právo EÚ. Ak komisia je strážkyňou zmluv, tak Európsky parlament musí byť strážcom demokracie. Vďaku treba vysloviť spravodajcom, ktorí zápasili o to, aby sa ten stratený obsah z tých vyškrtnutých troch ocekov dostal na iné miesta. Mm, parlament e, zabezpečil, aby Európsky súdny dvor si zachoval svoje kompetencie a aby e, mohol vykonávať predbežné rozhodnutia a vykladať európske právo. Ako tá, ktorá som pripravila stanovisko k súdnym sporom v oblasti patentu, chcem počiarknúť, že efektívny, jednotná, efektívna jednotná ochrana patentu pomáha prekonať krízu pre stredné a malé podniky. E, platnosť e, bude platiť vo všetkých členských štátoch a právne spory e, budú môcť byť riešené tiež vo všetkých členských štátoch. A tým je zabezpečená účinná ochrana. Najvyšším princípom je to, že jednotný patent, jednotný patentný súd bude dbať na právo únie a podľa článku 267 e, e, je zachovaná právomoc Európskeho súdneho dvoru. E, je dôležité, aby sa všetky spolupráce členské štáty podielali na medzinárodnom dohovore a aby sa aby nedochádzalo ku posilnenej spolupráci v rámci posilnenej spolupráci. Chcem pripomenúť, aké dôležité je pre Európu, aby sa podporovali inovatívne nápady, inovatívni ľudia a to s čo najmenšou byrokraciou a najnižšími nákladmi, aby mohli obstať aj tí malí. Nestačí vyhlasovať že si prajeme inovatívnu Európu, ak nezabezpečíme e, ochranu a podporu. E, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani kolegyňa. A teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. Najprv v mene EPP pán Svivka. Na mi to. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, pán komisár, pán minister, kolegyne, kolegovia. Toto je veľmi dôležitý deň. Máme výsledky mnohých mesiacov eh, práce a eh, máme na stole jednotnú ochranu patentu. Ale dôležité je uvedomiť si, že Európska únia a náš spoločný trh sa umiestnil správne v kontexte medzinárodnej ekonomiky v čase krízy, keď je nevyhnutné, aby sme Eh, reagovali na eh, aktuálne udalosti, aby sme vytvárali nové pracovné miesta. Musíme eh, sa porátať s finančnými dôsledkami krízy. Dnes Európska únia dáva na stôl nástroj, ktorý tomu pomôže. Som veľmi rád, že môžeme dokončiť prácu na tomto nástroji, ktorý nám pomôže dosiahnuť tento cieľ a donúti nás, aby sme boli viac inovatívni tento nástroj prispieje k tomu, aby sme sa stali čoraz viac inovatívnymi. Stále tu ešte zostávajú isté náklady a e, Vznikli tu mnohé dobré návrhy, ktoré mohli posilniť eh, pozíciu Európskej únie v medzinárodnom obchode, ktoré mohli posilniť EÚ ako silného hráča na medzinárodnom trhu, ale ako si sme e, zaviazli v tejto oblasti. To bola nepriateľná situácia. Hovoril som s mnohými, mnohými vedcami e, v Polsku a oni mi povedali, že im sa neoplatí, aby si registrovali patenty, lebo tie náklady boli také veľké, že a ich, e, ich e, výnos vlastne z využitia týchto patentov by bol minimálny. Takže naša práca zmení situáciu. Áno, mohli sme dokončiť tú prácu skôr, to, to sa malo stať Ehm, niekto mi mohol povedať, že 6-mesačné meškanie v kontekste 10-ročného meškania celé tieto diskusie nie až tak je strašné meškanie. Ehm, to je možno pravda, nie je to tak veľa, ale keď si spomeniem, s akým odhodlaním sme začínali pracovať na jednotnej ochrane patentu počas polského predsedníctva, tak mi prišlo ľúto, že pretože sa rada správala nekorektne, a pretože tu dochádzalo k nedorozumeniam, e, najmä pokiaľ išlo o e, isté argumenty, ktoré, e, ktoré sa vyskytli. Museli sme začať kompromis, ale ten kompromis už bol navrhnutý. A myslím, že tu je potrebné vysloviť vďaku britským kolegom a pánovi Cameronovi za to, že boli ochotní prijať isté zmeny. A na lepšiu ochranu istých e, britských záujmov. Chcem sa ešte raz poďakovať za to, že táto práca sa teraz končí a ešte vás chcem upozorniť e, na to, že by sme sa nemali uspokojiť s týmto výsledkom, pretože mm, vytvorenie jednotnej e, ochrany patentu a vytvorenie e, špeciálneho tribunálu je dôležité, ale teraz musíme dbať o to, aby ten proces bol rozumný a logický, aby tu nedochádzalo k problémom, aby eh, tu eh, neboli eh, problémy, alebo si vytvoríme viacej oponentov ako podporovateľov. Chcem sa poďakovať spravodajcom a teším sa, že tento proces sa teraz končí. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, ďalším rečníkom v mene skupiny SAD na 3 minúty je pán Koferáty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, sme skutočne kúsok od veľmi dôležitého výsledku. Je dôležitý práve kvôli tomu, že ak si uvedomíme, aké rizika by prinieslo, keby sme v konečnom, v konečnej fáze zlyhali, vážený pán, alebo teda komisár Barnier, sa podielal na dovr- dovršení eh, opatrenia, o ktorom, o ktorom sa hovorí o 70. rokoch 20. storočia. A podarilo sa vyriešiť náročné eh, právne otázky. Vytvorenie jednotnej patentovej ochrany v Európskej únii je veľmi dôležité eh, pre rast, rozvoj, inovácie, aj vnútorný trh európskeho hospodárstva. My vítame aj ochotu parlamentu eh, príjmať kompromisy a dosahovať výsledky v rokovaniach. No, podporuje to integráciu malých stredných podnikov, to je dôležité pre náš výrobný systém. Eh, malé stredné podniky sa lepšie integrujú do systému ochrany patentov a to súvisí hlavne s nákladmi na preklady. Otázka, otázka jazyko, jazykového režimu bola predmetom mnohých diskusí a špekulácií, pričom výsledok balíčku, ktorý, bol, ktorý má byť prijatý, sa háde do jedného vreca s opatreniami v prospech krajín, ktoré sa nechránia pomocou jazykového režimu. Na jednu vec treba poukázať. V júli parlament e, rozhodol posunúť hlasovanie a preukázal vytrvalosť voči neoblomnému e, postoju rady. No a my sme nechceli vstupovať do medziinstitucionálneho boja a súčasne sme chceli dodržať zmluvy. A po mnohých mesiacoch diskusí bol dosiahnutý kompromisný návrh, pričom sa zohľadňuje aj právny základ. To znamená, máme jednotnú ochranu práv duševného vlastníctva. Kompromis odstraňuje všetky pochybnosti o jednotnej patentovej ochrane v Európe. Ak nepostupme ďalej, tak ešte stále bude Európa rozdrobená. To nie je dobré. Myslím, že skutočne stojíme kúsok od dosiahnutia štyroch cieľov, ktoré sme si stanovili zniženie nákladov, vyššia ochrana, zniženie byrokracie a zvýšenie právnej istoty. Náš, naše hospodárstvo, náš priemysel potrebuje takéto stimuly, no a z toho vyplynú tiež veľké výhody pre náš celý systém. Ďakujem pekne, pán kolega ďalšou rečničkou v mene skupiny ALDE je pani Wikström. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V podstate je len jedno slovo, ktoré vyjadruje celú atmosféru. A totiž konečne, konečne sme dosiahli to, čo sa nedarilo dosiahnuť 40 ročia, a totiž jednotnú patentovú ochranu, jednotný európsky patent, aj keď vieme, koľko pozitívnych dopadov má takýto patent pre vedcov, univerzity, výskumníkov, podniky a tak ďalej. Bol to veľmi dlhý, bola to veľmi dlhá a náročná cesta. Nuž v konečnom dôsledku potrebujeme Vyžadovalo si to teda e, posilnenú spoluprácu 25 štátov, aby sme sa dokázali dohodnúť. Ja by som však chcela tiež e, zdôrazniť, že dvere pre Taliansko a Španielsko sú stále e, otvorené, dokorán môžu sa pripojiť hneď, keď si to budú želať. No a ja by som bola rada, ak by sme ak by si vybrali túto cestu, ja by som chcela poďakovať komisárovi Barnierovi za jeho neuvládnu prácu na tomto návrhu a rovnako sa teším spoločne s komisárom z toho, že on bude tým komisárom, ktorý tento návrh privede do cieľa. A rovnako by som chcel poďakovať trom spravodajcom Rabkovi, Baldazáremu Lénemu, ktorí E, veľmi konštruktívne viedli prácu parlamentu. No a som rada, že som sa na to mohla podielať. Za našu politickú skupinu, alebo nám bolo vždy jasné, že sme za e, spoločný európsky e, európsky paste, patent za zaručenie patentovej ochrany, čo bude skombinované s jednotným súdnym systémom pre patentové spory. Už by to nemalo, lebo už by to nemalo byť také drahé eh, chrániť eh, európske vynálezy. Nemalo by to byť 10 krát také drahé ako v USA. Mali by sa odstrániť rozdiely mm, medzi súdnymi eh, rozhodnutiami v jednotlivých členských štátoch. Jed, potrebujeme jeden súdny dvor pre patentové spory a jasné pravidlá. Aj môjim cieľom bolo neustále nastoliť rovnováhu v európskom patentovom systéme a vytvoriť systém, ktorý buď nebude zbytočne byrokratický. No a to sa nám aj podarilo. A preto je to historický deň. E, dosiahli sme mílnik e, v posilnení európskeho e, vnútorného trhu. To prinesie rast na našich, v našich členských štátoch v týchto ťažkých časoch. To je veľmi dôležité, pretože Európu musíme vyviesť z krízy. Ja nehovorím, že patentová ochrana je daným riešením, avšak je to jeden z aspektov eh, hľadania východiska. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ako ďalšia rečnička eh, v mene zelených dostáva slovo pani Lichtenberger na 3,5 minúty. Ja herzlichen Dank. Srdečne ďakujem, kolegyne, kolegovia. Dnes eh, diskutujeme o európskom patente a zároveň Európsky súdny dvor rozhoduje vo veci týkajúcej sa právneho základu. To je niečo, čo sme doteraz eh, vlastne vždy rešpektovali. Dnes eh, tomu tak nie je. A aby bolo jasno, vždy som bojovala za európsky patent, ktorý je prístupný, eh, lacný, ktorý by mohli využívať malé stredné podniky a ktorý by nás skutočne posunul ďalej. To, e, čo nám bolo predložené dnes, nesplňa tieto podmienky. Kolega Rabka už spomenul históriu tohto projektu. E, tá bola skutočne vysoko problematická. A kde sa odlišujeme, je e, to hodnotenie kompromisu, ktorý momentálne leží pred nami po tom, čo rada vyňala centrálne články e, tohto návrhu a to na želanie pána Camerona. Povedzme to jasne. Tento kompromis, e, ktorý bol teraz prijatý e, s medzinárodnou dohodou, nie je to, čo vytvára európsky patent. To jednoducho treba jasne povedať. My našu možnosť eh, ovplyvňovania európskeho patentu. Jednoducho eh, týmto eh, sa ich vzdávame. Európsky súdny dvor má teraz minimálne možnosti mm, sa ohlasiť. Vy poznáte ten, ten, veľmi dobre ten postup. Treba si teda položiť nasledovnú otázku, pred koho je dobrá tá úprava, ktorú máme teraz pred sebou. E, pretože celk, celková úprava sa stáva ešte komplexnejšou. Čo je komplexné, e, je ťažké pre malé a stredné podniky. Veľké firmy si veľmi jednoducho e, môžu dovoliť zamestnávať kopy právnikov, ktorí ich z tejto komplexnosti vyvedú. A malé a stredné podniky nás oslovili, povedali, prosím, takto nie, nie je to systém, ktorý by nám pomohol Takže eh, aj eh, občianská spoločnosť eh, medzičasom začala protestovať, že aktuálna podoba tohto systému nie je to, čo by európske hospodárstvo potrebovalo. A teraz k nákladom. Áno, získať patent bude lacnejšie, ale náklady na spory v dôsledku vyššej komplexnosti systému narastú a to bude o to viac škodiť malým a stredným podnikom. Takisto aj um, svet uh, um, vlastne, uh, akademický je proti tomuto návrhu. Patentná prax Európskeho patentného úradu veľmi často uh, zachádza uh, okolo hranice a zachádza za hranicu patentovateľného. Možno aj v oblasti patentovania softvéru napríklad my tu máme veľmi obmedzené možnosti e, zabezpečiť vôbec to, čo Európsky parlament a Európska e, úroveň stanovili. To nie je e, európske patentové právo, ako si ho predstavujeme a preto nemôžem s týmto návrhom súhlasiť, pretože ohrozuje to, čo sa vydáva, že ochraňuje. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa e, ďalším rečníkom za e, skupinu EKR e, je pán Karim. Pán predseda, ďakujem pekne, ďakujem kolegom spravodajcom a komisárovi Barniemu, ktorý sa naozaj zasadzuje za túto tematiku. Ako vieme, je to vynikajúci príklad toho, čo v Európe nefunguje Eh, moji chronologicky múdrejší kolegovia eh, mi eh, popísali, ako prebiehli diskusie v tejto oblasti. 40 rokov sa pracuje na tejto téme vo výbore som povedal, že by sme mali vypracovať eh, kompromis, kde by sme mali nemecký hovoriaci súd v Anglicku, v Anglicku hovoria, anglicky hovoriaci eh, vo Francúzsku a tak ďalej. K eh, rade sa zdalo, že to bol seriózny návrh. Nebolo to. Potrebujeme konať rýchlo v tejto oblasti aj v mnohých ďalších. Čína, Eh, nám naozaj eh, eh, dýcha na krk. Ehm, pracoval som v týme ehm, delegácií do Indie. Ehm, zaoberali sme sa vyrokovaním dohodov s Indiou. Keď sa pozriem na ten systém, ktorý dnes funguje v Indii a na ten systém, ktorý máme tu my, naozaj musím závidieť. My zaostávame a takisto, aká je situácia v USA? E, trikrát viac patentov sa tam ročne uzatvára v Číne, dvakrát viac. Keď sa pozrieme na e, rast e, vlastne aplikácií Čína, Japonsko a USA, predstavujú 82 tohto rastu. Nemôžeme E, e, nejako nafúknuť dôležitosť e, tejto témy. Skutočne je tu potreba dopracovať sa ďalej. Ďakujem pekne, pán kolega. Na 1,5 minúty má teraz slovo v mene frakcie GUE pán Maštalka. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel poďakovať predovšetkým spravodajcom za odvedenú prácu, ktorá vôbec, ale vôbec nebola jednoduchá. O tom svedčí skutočnosť, eh, ktorá sa už spomenula, pokusy o harmonizáciu v tejto oblasti eh, sa datujú do 60. rokov minulého storočia. Napriek pretrvávajúcemu problému v jazykovej oblasti a súdnom riešení patentových sporov väčšina členských štátov, 25 z nich sa pripojilo k danému kompromisu v rámci režimu posilnenej spolupráce. Každý kompromis samozrejme predstavuje skutočnosť, že sa nemôžu uspokojiť na 100% všetky členské e, štáty EÚ. Aj tak text predložený na hlasovanie považujem za pokrok a zjednodušenie v danej oblasti. Je potrebné zdôrazniť aj finančnú stránku veci. Pokiaľ e, vstúpia do platnosti nové pravidlá, malo by dôjsť k, no, e, veľkým úsporám pri validácii patentu v jednotlivých krajinách. Chápem cyperské predsedníctvo, ktoré by chcelo do konca svojho mandátu uzavrieť eh, túto problematiku z procesného pohľadu, by však bolo vhodné počkať na rozsudok súdneho dvora v tejto oblasti. Ďakujeme, pán kolega. Ďalším rečníkom v rámci eh, skupiny EFD má slovo pán Peten. Ďakujem veľmi pekne. Toto je ďalší zbytočný transfer zvrchovanosti na Európsku úniu. E, v Spojenom kráľovstve máme súd, ktorý, ktorý vlastne predstavuje objem 750 miliónov e, e, liber ročne a to je ohrozené Máme e, isté pochybnosti, pokiaľ ide o e, výber e, pre tento nový súd. A zdá sa, že zapojené členské štáty by mohli rozsudzovať, ale menšie štáty majú problémy, majú nedostatočne personálne obsadenie v tejto oblasti a my sme vydali mnohú legislatívu, ale to nepomáha stredným malým podnikom. Tieto podniky budú stále ohrozené, pokiaľ ide o ich patenty, najmä kvôli, e, kvôli nákladom a budú musieť cestovať do Nemecka, aby e, obhajili svoje záujmy. Hovorí sa o úsporách, ale e, experti majú iný názor Spojené kráľovstvo a teda e, poslanci zo Spojeného kráľovstva e, za nezávislých budú hlasovať proti tomuto rozhodnutiu. E, akceptujete modrú kartu pána Karima? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. To, čo ste povedali, je nezmysel. Môžete mi prosím vás povedať, toto sme pripravili 40 rokov Môžete mi povedať, kedy ste sa zúčastnili na zasadnutí e, výboru, aby ste túto námietku povznesli? Neurobili ste to. E, a teraz to tu hovoríte a je to nezmysel, čo ste práve povedali. Nech sa páči. Pán Betten. Ja nie som veľký ja som dostal túto informáciu od pána Jakim, eh, Jakemberg a on bol členom expertného výboru EÚ a v roku 2011 eh, sa stal členom tohto výboru. Ja si neprajem, aby sme mali viac a viac predpisov. Ja sa eh, odvolávam na vyjadrenia expertov a oni vedia, o čom hovoria. Bolo by to ešte zaujímavé, ale nemôžem vám už dať príležitosť, pán Karim, pre modrú kartu. Nemôžem, nemôžem. E, ďalší rečník na 1,5 minúty, pán, pán e, Zistra. Pán predseda, ďakujem. Tento jednotný patent e, to bol veľmi dobrý návrh a teda ochrana e, vo všetkých e, štátoch, ktoré e, príjmu zájemné uznanie. Ale je to veľmi komplikované. Je naozaj ťažké zabezpečiť skutočnú ochranu patentov. Vzniká tu právna neistota, sú tu odlišné systémy a Máme tiež e, dlhú prechodnú dobu. Tým vzniká väčšia neistota a nebude to ani e, výhodnejšie, pokiaľ ide o financie. Hovorí sa o výhode pre stredne malé podniky, ktoré konajú len v národnom kontexte, ale bude to tiež e, nákladné, najmä pokiaľ ide o urovnávanie sporov bolo by dobre, keby aj Taliansko a Španielsko sa bolo podielalo a keby sa pripojili do tohto klubu ako protislužbu za e, miliardové podpory. E, dnešná únia vlastne nie je skutočná únia. E, občania vedia, že sa im nedostáva zastúpenia a aj podniky vedia, že ich nikto neobhajuje. Možno, že táto únia je len pre úradníkov a politikov ďalším rečníkom na 4 minúty pán López Isturis White. Nech sa páči. Ďakujem predseda. Už dlhé roky prebieha snaha o vytvorenie skutočného európskeho patentového systému a systému patentovej ochrany na celom území EÚ. A na tom sa všetci zhodneme a to aj podporujem tento patent musí byť súčasťou nášho práva, avšak tento systém by mal byť čo najvýhodnejší, nemôže nikoho diskriminovať a princípy zmluvy treba zaistiť, treba zaistiť právnu istotu, musí to byť vyvážené a rovnako treba zohľadiť malé a stredné podniky a podporiť inovácie v celej EÚ. Ja si myslím, že všetci prítomní sa zhodujú na týchto zásadách. No dobre. Teraz máme komplexný systém, ktorý je e, diskriminačný, nezohľadňuje sa kohézia, je nákladný, e, nevytvára právnu istotu. No a okrem toho si tiež nemyslím, že tým sa podporia inovácia. To všetko z toho dôvodu, lebo komisia sa k tomu postavila tak, že e, a ešte treba vyčkať na rozsudok. Takže treba, aby bolo vytvorený, eh, vytvorený jednotný systém, ktorý má rôzne sídla. Čiže komisia sa vzdala a eh, snahy nájsť a reálne riešenie, ktoré zodpovedá eh, zmluvám. A postupuje sa cestou spolo, posilnenej spolupráce. Navrhujeme, aby všetky tri strany boli tri, tri správy boli zamietnuté. Španielsko, Taliansko sa obratili na súdny dvor. No a samozrejme ciele sú chválihodní, ale cesta je nesprávna. Tento systém uprednostňuje veľké podniky a znevýhodňuje malé a stredné podniky. A v Španielsku je to tak, aj v celej Európe v podstate 90% všetkých podnikov sú malé a stredné. A patenty, to je proti hospodárskej súťaži, máme rôzne práva na využívanie, no a, a z dopovinnosti, rozširovať eh, eh, iné lezino, ale eh, inovácie podporuje to, aby sa mohli zdieľať vynalezi. Takže keď nebude riadne chválen, chránený držiteľ patentu, tam máme úplne iný systém. Tento systém, ktorý sa navrhuje, fragmentuje vnútorný trh. No už posilnenú spoluprácu už máme, 25, 25 členských štátov a pravdepodobne podpíše medzinárodnú dohodu o vytvorení systému. Tento systém je však príliš komplexný, komplikovaný, sú rôzne úrovne ochrany, okrem toho je veľmi drahý a okrem toho existujú rôzne súdy pre rôzne cesty. No a ja si nemyslím, že tým sa vytvára ideálna právna istota a ďalej téma. Prekladov nestačí. Tá, niektoré podniky niektorých krajín môžu urobiť všetko v svoj, svojom jazyku, iné podniky musia použiť eh, cudzí jazyk, ale to už sú krajiny, ktoré majú veľkú konkurenčnú výhodu, ktoré sa tu zvýhodňujú opätovne. Eh, čiže toto nie je primerané. Takže teraz eh, sme dosiahli kompromis, o ktorom máme hlasovať, ale tým sa vzdávame E, skutočného jednotného európskeho patentového systému. To nie je európska vízia. E, tri súdy, tri jazyky, rovnako sa to netýka ani obsahu a, a pôsobnosti patentov, takže to všetko ešte nie je ideálne. Ďalej duševné vlastníctvo, a práva duševného vlastníctva na inštitúte Maxa Plankta, Planka sa hovorí, že toto je krok späť vo vzťahu ku kvalite a aplikovateľnosti patentov. Nepodarilo sa systém modernizovať, no toto je situácia, ktorá sa dá odstrániť len vtedy, e, keď sa vrátime späť k podstate zmluv a nebudeme jeden proti druhému. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. E, ďalšou rečníčkou na dve minúty je pani Geringer de Odenberg. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda po 30 rokoch rokovaní ehm, máme cieľ na dosah. Kompromisný balíček bol predložený a bude sa nám dariť chrániť naše eh, inovácie a vynálezy v 25 členských štátoch. Systém bude veľmi zjednodušený eh, v porovnaní eh, s tým súčasným systémom no a náklady poklesnú o 80%, takže máme nástroj na chráne, ochranu konkurencieschopnosti EÚ. Cena patentov, patentovej ochrany e, v EÚ je 10 krát vyššia ako v USA. Celkové náklady sa blížia k sume 25 tisíc eur. Vďaka návrhu e, sa 5-násobne znížia. Mnohé vynálezy boli predané e, najlepšie ponuke spoza e, oceánu, pretože európske, európske spoločnosti nedokázali za patent zaplatiť. Európska únia nevnúcuje nový systém, len navrhuje nový nástroj, ktorý je bezpečnejší a dostupnejší. Teraz každá spoločnosť bude môcť rozhodnúť e, sama za seba, aká situácia je lepšia. Či chcú aplikovať národný patent, európsky patent, ktorý sa bude uplatňovať v jednom alebo viacerých členských štátoch, alebo jednotný patent, o ktorom hovoríme teraz. Je to príležitosť pre všetkých, aj pre malé stredné podniky, pretože mm, to pomáha týmto malým spoločnostiam a dostupné budú extra finančné prostriedky na preklady napríklad. Myslím, že kompromis je uspokojujúci pre všetky strany články 6 až 8 eh, boli prinesené do medziinstitucionálnej dohody. Máme eh, adekvátnu, adekvátny právny základ, koherentný text, vyvážený text, ktorý nie je veľmi zmenený v porovnaní sa originálom. Ja by som chcela poďakovať aj spravodajcom, ako aj komisárovi Barnierovi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa ako ďalšia rečnička na 1,5 minúty dostala slovo pani Tajn. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár Barnier, kolegyne, kolegovia. No, dlho, my Európania už dlho, ale aj naše podniky a hlavne naše malé stredné podniky čakajú na tento deň už 4-10 ročia. Sa snažíme na európskej úrovni zriadiť jednotnú patentovú ochranu. Momentálne pridelenie patentu, patentu v každom členskom štáte sa uznáva, avšak treba o ňom v každom členskom štáte požiadať. Je to čistá byrokracia, viac nie je aktuálna, ale vznikajú tým aj náklady, ktoré si, ktoré si mnohí nedokážu, nemôžu dovoliť. Celá európska patentová ochrana a v Európe stojí niekoľkonásobok ceny v USA. E, Čína Čína sa z nás už dlho smeje, pretože žiadame od neho ochranu patentových eh, duševného vlastníctva, sami to ale nedodržiavame. A za to si môžeme sami Španielsko a Taliansko sa na to nepodielajú, pretože v budúcnosti eh, sa budú používať len tri jazyky, angličtina, francúzština, nemčina. Avšak eh, medzičasom máme aj prístroje, ktoré pracujú čoraz lepšie a, a tak či taká väčšina patentov Eh, je v angličtine. No a ja sa chcem ešte venovať mnohým mailom, ktoré sme dostali ako nemeckí poslanci. No a nie je pravdou, že Európsky súdny dvor eh, nebude mať v budúcnosti právo rozhodovať. Nie. To by bolo v protiklade s európskymi zmluvami. A tiež nerozhodujeme o patentoch pre eh, patent, softvéru. Všetko stáva po starom, mení sa len právna situácia. Ďakujem pekne, pani kolegia. Ako ďalšia rečnička na 3 minúty dostáva slovo, teda dostáva slovo pán Engstrom, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Skupina zelených e, e, aj pirátska strana e, si želá jednotný patent. Ešte stále si to želáme. Ak by to naozaj znamenalo jednotný, skutočný jednotný patent, Eh, ktorý bol včlenený do eh, eh, právnych štruktúr EÚ. Žiaľ, to, čo leží pred nami na stole a čo podporuje väčšina, je úplne pravým opakom. Znamená to, že Európsky parlament abdikuje, odovzdá svoje právomoci a odovzdá ich medzivládnym organizáciám, ktoré sú mimo systému EÚ. Ehm, a teda súdny systém tohto nového eh, patentu bude eh, mimo eh, skutočného právneho systému EÚ. To je zlá vec pre inovácie v Európe. A prečo je to také dôležité? Nuž, ako sa už spomenulo, viacero desiatok rokov sa pracuje na tejto oblasti. Máme tu Európsky patentný úrad, e, ktorý nespadá pod kontrolu EÚ a Európskeho parlamentu. Vidíme, kam nás to zaviedlo. E, v zriadovacom dokumente sa hovorí, že nemôžete patentovať software, e, život a tak ďalej. A pritom vieme, že e, Európsky patentný úrad to nezaujíma a aj tak udeluje patenty v týchto oblastiach. Napríklad v oblasti softvéru hovoria hovorili, nie, nie, samotné softverové patenty by sme nikdy neumožnili. My umožňujeme patentovať iba softver, ktorý e, sa využíva v počítačoch. To je samozrejme veľmi zlý argument, ale takýmto spôsobom pracujú. A toto by bola príležitosť naozaj zosúľadiť patentový systém a e, e, vložiť ho pod európsku právnu kontrolu. A my sme sa tejto možnosti zriekli a e, vlastne umožnili sme zväčšiť práva e, tejto organizácii, ktorá je vlastne mimo európsky právny systém. Chcel by som naozaj požiadať kolegov, aby znovu zvážili e, tento stav. Máme naozaj odlišné názory v tejto oblasti, ale zhodneme sa na jednej veci. Zhodneme sa na tom, že je naozaj dôležité pre európsky hospodársky systém, ako funguje Európsky patentový systém. Vieme, že dobrý e, systém v tejto oblasti podporuje hospodárstvo, hospodársky rast a zlý e, systém práve naopak. A keďže sa v tejto veci zhodneme, e, vôbec nedáva zmysel odovzdať právomoci v tejto oblasti, vzdať sa jednej z mála vecí, ktoré my ako politici môžeme urobiť pomocou legislatívy. Preto e, vás prosím, e, podporte e, pozmeňovacie návrhy zelených a začneme pracovať smerom k skutočne európskemu patentnému systému. Ďakujem, pán kolega. Na jednu minútu má slovo ako ďalší rečník pán Kožušník. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Pán komisár Michel Barnier povedal, že by chcel byť posledným komisárom v tejto oblasti a pretože ho poznám a veľmi dobre viem, ako pracuje, prajem to nielen jemu, ale Samozrejme aj spravodajcovi pánovi Rabkajovi, ale aj všetkým malým a stredným podnikom, pretože prijatím balíčku sa nám podarí e, prvý krok znižiť náklady na validáciu patentu. Je to razantný skok, ale náklady budú ešte stále 800 eur vyššie než v USA. Po tomto nariadení bude pre nami stať ešte vyš, e, ťažšia úloha sprístupnenie európskych patentov tak, aby sme umožnili rýchlejšie šírenie patentových informácií medzi e, vynálezcami, ale aj e, malými a strednými podnikmi. Preto bude dôležité zabezpečiť poriadne zverejňovanie informácií o patentoch aj pomocou naozaj kvalitných strojových prekladov. Iba kvalitné informácie môžu priniesť skutočný ekonomický efekt. Verím, že jednotná patentová ochrana sa osvedčí a presvedčí rýchlo krajiny, ktoré sa nezapojili do tohto systému a tieto svoj postoj zmenia. Ďakujem. Srdečne ďakujem, pán kolega. Ako ďalší rečník má na jednu minútu slovo pán e, Heno. Ďakujem, pán predseda, za slovo. V podstate tu hovoríme o racionalizácii, úsporách. My samozrejme nechceme, aby sa všetko privatizovalo. Pre nás je dôležité, aby sa vynálezy chránili, myšlienky, e, slova, ktoré ich e, popisujú. žiadame samozrejme otvorený systém, ktorý by umožnil, aby sme boli pánmi e, tých inovácií, s ktorými prichádzame ale mali by sme e, nezabúdať aj na to, že je potrebné chrániť aj národné záujmy v tejto sfére. Je to dôležité preto, aby sa nám v Amerike alebo v Číne nevysmiali. V podstate toto nebude e, veľa riešiť. Pôjde naozaj skôr nástroj e, privatizácie, ktorý pomôže veľkým podnikom a ohrozí to tie najmenšie podniky, Ide v podstate o záležitosť, ktorá ide proti logike digitálneho sveta, digitálneho, e, digitálneho hospodárstva, ktoré momentálne zaznamenávame. Eh, Kolega, nechcel som vás e, prerušiť, ale chcem vás vyzvať, aby ste trošičku pomalšie hovorili, aby naši tlmočníci e, boli schopní vás pretlmočiť. Jedna minúta je jednoducho obmedzený čas a nedá sa hovoriť rýchlejšie. Ďalší rečník, pán Žiobro, na jednu minútu. Panie przewodniczący, debatujem... Veľmi, veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Dnes diskutujeme o veľmi významnej zmene právneho systému EÚ. Počuli sme veľmi optimistické prejavy, ale ja myslím, že to nezodpovedá skutočnosti. Sú tu aj hrozby najmä pre stredné a malé podniky. Obzvlášť pre e, e, tie v nových členských štátoch. Medzinárodné koncerny budú lepšie chránené, najmä keď prichádzajú z Japonska alebo z Spojených štátov alebo z veľkých členských štátov, pretože 80% všetkých patentov, ktoré sa vydali, pochádzajú alebo prináležia týmto e, spoločnosťam a tým sa posilní ich monopolné postavenie. Musíme si pripomenúť, že často veľké spoločnosti využívajú patenty na to, aby blokovali prístup na trh e, stredným a malým podnikom. V Poľsku tvoria stredné malé podniky veľkú časť ekonomiky a e, ich problémy sa zvýšia exponenciálne a myslím, že tieto hrozby je potrebné zobrať do úvahy. Ďakujem, e, pán kolega. A teraz pán Obema je na 1,5 minúty. Pán predseda, v zásade jednotný patent by mal posilniť e, inovačnú schopnosť a konkurencieschopnosť EÚ, najmä vo vzťahu k Spojeným štátom a Číne. Menej byrokracie, znížené náklady, to sú výhody pre podniky, ale ja Mám pochybnosti z viacerých dôvodov. Poprvé, pokiaľ ide o jurisdikciu, e, to e, e, bude nevýhoda pre patenty, ktoré sú získané v členských štátov a vytvorí sa priestor pre nejaký európsky úrad. Potom komisia už tiež hovorí o strate efektivity. Hovorí sa o 20%, 25% národných súdov, ktoré, ktorý sa to bude týkať. E, odborné kruhy neboli zahrnuté. A po tretie, e, náklady konaní sa neznížia. Naopak, hovorí sa o 5-násobnom zvýšení. Stredné a malé podniky si nebudú môcť dovoliť, aby e, sa púšťali do týchto náročných sporov. Preto e, je potrebné zmeniť tento návrh, aby sa e, dali napadnúť aj súdne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. A tiež je e, potrebné rozšíriť patenty aj na rastliny a na hospodárske zvieratá. Ďakujem, pán kolega. Nevidím tu pána Busutila, takže prejdeme Pani Merkies, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem vyjadriť vďaku spravodajcom za dlhú a ťažkú prácu. Áno, teraz tu sedíme, sme unavení, máme za sebou 40-ročný zápas a e, stačí toto pre Európu? Ehm, mohli sme urobiť viac, mohli sme dosiahnuť viac za tých 40 rokov. Po 40-ročnej práci máme toto na stole. To nie je veľa. A máme e, teda rečový spor, egoizmus, e, spor, ktorému vlastne nikto poriadne nerozumie. Mohli sme pomôcť európskej inovácii. Dúfam, že sa to aj udeje, ale potrebujeme viac než e, takýto e, dokument. Dúfam, že sa posunieme k smerom k skutočnému jednotnému patentu. A potrebujeme posilniť e, inováciu. Zdá sa, že to je tu oslabené, e, najmä v záujme e, historických e, zápasov. E, skutočne potrebujeme aj finančné prostriedky na to, aby sme boli konkurencieschopní. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pán Debaka. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že Európsky patent je konečne na stole kompromis, ktorý sme dosiahli a to bolo za belgického predsedníctva v roku 2010. To e, umožní Európskej únie, aby sa posunula najmä e, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Práve bolo oznamené, že e, všetky žaloby strany Talianska a Španielska budú odmietnuté E, samozrejme vieme, že e, budeme mať nižšie právne náklady, e, harmonizované vyrovnanie sporov, viacej, prináša viacej právnej istoty a je to výhodné predovšetkým pre stredné a malé podniky. Primeraná ochrana patentu je ale len prvým krokom. Je tu mnoho patentov, ktoré ležia v zásuvkách a tie môžu priniesť lepšiu inováciu a to e, iba zvýši našu konkurencieschopnosť. Ďakujem, pán Debaker, pán Šimanský, nech sa páči. E, ďakujem pekne. Európsky systém ochrany patentu e, podporí inováciu a tiež má zjednodušiť prístup k právnej ochrane. Ale tento balíček je kontraproduktívny keď ho budeme implementovať, tak väčšina našich ľudí a podnikov bude musieť akceptovať množstvo dokumentov, ktoré vzniknú eh, inde než v ich vlastnej krajine. Takže ak budete mať problém, tak eh, musíte sa obratiť na súd v jazyku, ktorý nie je váš jazyk, budete musieť zaplatiť za preklady, budete musieť platiť za právnikov. Proste budete mať e, stiažený prístup k právnej ochrane. To znamená, že tu je systém, e, ktorý posilní silných a slabých, e, ešte viac oslabí. Tento systém sa naozaj stane nástrojom protekcionizmu. Malé podniky budú mať stiažený prístup na trh. A treba si uvedomiť, že väčšina žiadosti o patenty je zo strany stredných malých podnikov a oni budú mať teraz problém. Pán Ferrer. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že musíme umožniť, aby sme mali istý postup pre patenty pre malé spoločnosti, univerzity alebo individuálnych vynálezcov. Avšak máme skutočné obavy z tohto konkrétneho návrhu. Poprvé potrebujeme verejnú diskusiu, ktorá sa neuskutočnila, ďalej je tu myšlienka, že celý proces je v záujme veľkých podnikov priemyselných krajín. No a vytvorenie e, súdu by obmedzilo možnosť členských štátov konať a právne limity pre patenty. A sa týka mnohých oblastí, napríklad eh, live patenting a tiež eh, sa obmedzujú možnosti občanov a ich eh, združení, aby ich hlasom bol v súdnych sporoch vypočutý, čo sa týka jazykov, nediskriminácie a neuprednostňovania niektorých ľudí. No a toto teda nie je najlepšie riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Paxas. Vážený pán Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel upozorniť na niekoľko problémov, ktoré by sa mohli objaviť. Európsky patentový úrad eh, chce eh, zlepšiť eh, strojový preklad troch hlavných jazykov, ale jazyky menších krajín a strojový preklad z nich a do nich však nemá toľko pozornosti. No a môže trvať viac ako rok zaistiť, zaistiť kvalitné preklady do iných jazykov, vrátane litovského jazyka, čo je pomerne komplexný jazyk. A preto myslím, že krajiny ako Litva potrebujú dostatočné prechodné obdobie tak, aby žiadatelia o patent a podniky dokázali plynule prejsť na strojový preklad. A treba tiež poznamenať, že preklad špecifikácie patentov je zverejnený a tým sa verejnosť povedomuje o exkluzívnych právach držiteľov patentov. No a preto e, zlý preklad e, by mohol viesť e, k nežiadúcim porušeniam. Ďakujem pekne. Teraz pani Angelika Niebler na 4 minúty. Ďakujem pekne pani predsednička, vážený pán komisár, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Patentová ochrana v Európskej únii je zatiaľ veľmi časovo aj finančne náročná, stojí až 10 násobne viac ako v USA a Číne. Mnohí kolegovia na to poukázali. A dnes E, na obed e, príjmeme Európsky patentový systém, jednotný Európsky patent. Je to skutočne mílnik v završovaní, e, završovaní vnútorného trhu a preto by som ja chcela začať tým, že poďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, ďakujem hlavne spravodajcom, kolegovi Rabkajovi, Baltazáremu, Lénemu a mnohým ďalším angažovaným kolegyňam a kolegom, ktorí v Európskom parlamente e, dlhé 10 ročia nezmekli. No a aj napriek mnohým, e, napriek mnohým útokom e, vydržali a postupovali vždy konštruktívne, tak aby jednotný patent to bol skutočnosťou. Ja som z Bavorska, mnohí, mnohé z firiem už dlhé roky tvrdia, že jednotný európsky patent je riešenie pre celú Európu a že musí, musí byť vytvorený. No a ja dúfam, že e, ten systém, ktorý príjmeme dnes, e, bude na to silou pre inovácie, rast, zamestnanosť v Európskej únie. E, bude to pomôže to našim malým stredným podnikom, ktoré podnikujú jednotný patent naše malé stredné podniky vzdelávajú naši mládež. To sú, to sú predsa tí, ktorí vytvárajú pracovné miesta v Európskej únii. To sú tí, ktorí majú najväčší inovačný potenciál v celej EÚ a myslím, že ak sa dohodneme na tomto patente, ktorý odbúra byrokracii, zníži náklady pre malé stredné podniky, tak odvedieme skutočne dobrú prácu a aby som vás chcela všetkých požiadať, aby ste to podporili. My sme aj vo výbore pre priemysel, alebo už dlhé roky e, sa snažíme a hovorili sme o návrhoch e, komisie o Small Business Act a ja môžem povedať, že jedna z centrálnych tém, e, kde to trochu škrípe, že naše malé stredné podniky nemôžu fungovať tak, ako by mali, tak jedna chyba je aj v nedostatočnej patentovej ochrane v Európskej únii a ja tiež samozrejme chcem sa venovať aj tomu ťažkému zrodu európskeho patentu. Mnohé kolegyne, kolegovia o tom už hovorili. Od 70. rokov sa o tom hovorí jazykový režim. Už 13 rokov som v parlamente a to je tiež jedna z dôležitých tém, ktorou sa zaoberáme už dlhé roky. Viac ako 90 žiadostí o patenty sú, alebo oznámení o patenty je v angličtine. Ja si môj rodný jazyk veľmi vážim a mám ho rada, avšak e, myslím, že v tomto prípade e, sú tri jazyky správnym prístupom a ja dúfam, že Taliansko a Španielsko e, vojdu tými otvorenými dverami. Pán komisár o tom hovoril. Nie, treba, treba sa snažiť, aby všetkých 27 krajín našlo dobré riešenie. Sídlo jednotného patentového súdu samozrejme nie je ideálne riešenie tri sídla, to je klasický príklad eh, toho európskeho paradoxu, ale tak to je, o tom sme v parlamente rozhodovať nemohli. No a ja myslím, že komentáre v iniciatívnej správe kolegu Leného eh, sú správne. No a na záver eh, by som chcela poukázať na to, dámy a páni, že že problém je vždy v detailoch. No a ja dúfam, že

len napríklad celkové náklady na validáciu európskeho bežne dlhého patentu sa odhadujú na sumu medzi twenty two až twenty six tisícami eur. vytvorenie európskeho patentu pomôže znížiť tieto náklady na six hundred and eighty eur za jednotlivý patent a vytvorí aj priaznivejšie podmienky pre investície do výskumu a vývoja

Ďakujem pekne. Pani eh, Monika Flašiková-Beňová, slovo má pán Mander za eh, politickú skupinu ALDE. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať spravodajcom za ich vynikajúcu prácu a chcel by som naozaj zaželať komisárovi eh, Barnierovi, aby sa mu splnilo jeho želanie veľký kompliment. Ja pochádzam z Brabantska. U nás e, sa e, približne 4 patenty denne e, nahlasujú, takže môj, pre môj región je toto veľmi dôležitý krok. Žiaľ Bohu, ja mám patent iba pre Benelux. Nemohol som si dovoliť vo všetkých krajinách požiadať o patenty. Som aj právnikom, viem, ako je z právneho hľadiska ťažké chrániť patenty. Takže ďakujem Európskej komisii e, a teda aj Európskom parlamentu za to, že dnes e, sa e, pristúpi k tomuto dôležitému kroku. Žiaľ Bohu, dve krajiny nepristupujú k tomuto systému, dve krajiny, ktoré už 40 rokov pracujú s tým aktuálnym systémom. Toto nemôžem pochopiť a ide obzvlášť o krajiny, ktoré zaznamenávajú veľmi nízky hospodársky e, rast. E, ďakujem pekne, slovo má pán Tošenovský na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, prijatie európskeho patentu sa dostalo do záverečnej fáze. Verím, že jeho prijatie bude predstavovať naozaj pomoc pri zvýšení konkurencie schopnosti európskych firiem. Dostali sa mi aj podporné stanoviská z našej hospodárskej komory, ktoré tiež um, ktorá tiež podporuje toto rozhodnutie. Samotné prijatie Európskeho patentu pre mňa však predstavuje iba jeden krok. Dôležité bude uvedenie tejto normy do života, tak aby sa naplnili očakávania skutočnej podpory, či už výskumu, ako aj podnikateľskej sféry, je potrebné zabezpečiť administratívnu jednoduchosť, aby dodržiavanie patentových práv v zahraničí bolo jednoduché. Máme skúsenosti, že dobre mienené legislatívne e, e, normy nakoniec poviedli k zvýšeniu administratívnej e, záťaže, čo potom viedlo k negatívnemu význeniu celého legislatívneho zámeru. Dúfam, že v tomto prípade tomu tak nebude. Ďakujem pekne. Slovo eh, má eh, eh, pán Angurakis. Ďakujem. Jednotný patentný systém posilní monopoly na kapitalistickom vnútornom trhu EÚ a na celosvetových trhoch kontrolu chceme zjednodušiť, čo povedie ku koncentrácii veľkých E, firiem, e, ktoré už teraz majú monopol na e, znalosti. Ide o také sféry ako potraviny, lieky. Čoraz viac sa táto oblasť stane priestorom znalostí pár veľkých firiem Vychádza sa tu z veľmi komplexného systému právnych e, rozhodnutí, e, mnohým veciam sa nasledovný systém e, vyhne, obíde ich. Napríklad vedecké e, e, výskumy a ich výstupy už nebudú e, v budúcnosti verejnosti prístupné. Ďakujem pekne, pán Morganty, Ďakujem, pani predsednička. Jednotný patentový systém by mohol byť naozaj užitočný, naozaj by sa znížili náklady, na predkladanie aj náklady na e, preklady, obzvlášť pre malé a stredné podniky. E, toto e, bude veľmi dôležité, pretože ušetria tisíce eur. Je to dôležité obzvlášť v čase krízy. Ale ak sme naozaj chceli šetriť, tak sme mali si zvoliť iba jeden jediný úradný jazyk, ktorým môže byť v dnešnej dobe iba angličtina. Táto arogantná trojazyčnosť nemá význam, prečo by francúzština a nemčina sa mali považovať za privilegovanejšie jazyky než ostatné. E, Európsky súdny dvor prednedávnom odmietlo túto trojjazyčnú formulku pre e, konkurzy EPSO. Nechápem, e, prečo by sa malo v oblasti patentov postupovať takto. Takže áno, buďme za zjednodušenie, ale poďme až do konca um, túto franko-nemeckú aroganciu by sme už nemali ďalej trpieť. Pán Galo, pani Galo, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, posledných 40 rokov Európa očakáva príchod európskeho patentového systému. Konečne nadišiel tento historický okamih a ja by som chcela poďakovať pánovi komisárovi Barniemu, pretože e, toto je naozaj nevyhnutný nástroj pre podporu investícií a inovácií našich podnikov. Je to zásadný nástroj, ktorý európske hospodárstvo potrebuje. Potrebujeme vynálezy Tie čísla, e, ktoré e, totiž to poznáme, nie sú potešujúce. E, v EÚ sa nahlásilo ročne okolo 60 tisíc patentov, pritom 120 tisíc ich bolo v Číne a 280 tisíc v USA. To znamená, že naozaj strácame v tomto boji a musíme reagovať. Balíček, o ktorom budeme hlasovať, niektorí kritizujú, aj univerzitní profesori, aj poslanci, pretože údajne a tento rámec, ktorý pripravujeme, nie je ideálny. Ja samozrejme zdieľam časť tejto kritiky, ale nemali by sme sa nechať e, odradiť týmto. Táto akademická diskusia by nás nemala odradiť, pretože to, čo je pre nás dôležité, je dopad tejto legislatívy na európske hospodárstvo. Jednotná patentová ochrana zníži náklady na preklady patentov šestnásobne. násobne z 30 tisíca dostaneme na mnohonásobne e, nižšiu čiastku. To znamená, že malé a stredné podniky budú mať jednoduchší e, prístup e, k patentovej ochrane. Čo je dôležité, je, aby sme tu mali napokon koherentný systém, ktorý by naozaj umožnil jednotnú patentovú ochranu. Budeme využívať prax, ktorý, ktorú zaviedol Eh, Európsky patentový úrad, treba aj rešpektovať rozsudok Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti, pokiaľ ide o jeho rozhodnutie z 8. Eh, marca. Je dôležité, aby sme prekonali eh, tieto potiaže z článku 118 Lisabonskej zmluvy. Tento text, ktorý vyžadoval jednomyselnosť na rade pre oblasť jazykového režimu patentov. Nemali by sme zabúdať na existujúce e, istú situáciu, problémy a prekážky, ktorým čelíme. Zohľadom na všetko, čo som tu spomenula, je toto ten najlepší možný výsledok, ktorý sme mohli docieliť a preto by som chcela naozaj veľmi srdečne poďakovať pánovi Rabkajovi, Baldasáremu aj pánovi Lenemu za ich úsilie, trpezlivosť a snahu hľadať kompromisy. Dajme šancu tomuto novému rámcu. Mali by sme sa pozrieť na to, ako bude e, fungovať, pozrieť sa na jeho silné aj slabé stránky. Európsky zákonodárci vždy budú schopní e, vylepšovať, upravovať tento nástroj v budúcnosti, ak to bude potrebné. A na záver úprimne verím, že Španielsko a Taliansko zmenia svoje aktuálne rozhodnutie a budú sa napokon plne zúčastňovať e, na jednotnej patentovej ochrane na tomto úžasnom nástroji, ktorý potrebujeme pre rast a posilnenie vnútorného trhu. Ďakujeme, pani Galo. Pán Ludvíkson, nech sa páči. Ďakujem. Je pozitívne, že nový európsky patent sa konečne stáva skutočnosťou. Je to dobrá reforma. Inovácie sa vylepšia, prostredie pre inovácie sa zlepší, patent bude e, jednoduchší a finančne výhodnejší. To sú dobré podmienky pre e, európske podniky. Dostáva sa im posilnenia, e, najmä s ohľadom na stále stiažujúce sa globálne podmienky je rozhodujúce, že e, Európska únia môže takýmto spôsobom prispieť hospodárskému rastu a vytvoriť e, zamestnanosť. To je dobrá správa. Ale sú tu aj námietky proti tomuto baličku. Niektoré sú nevecné, ale niektoré sú oprávnené. A ja mám dojem, že tento kompromis nie je dokonalý, ale z ohľadom na situáciu je dobrý. Je to vyvážený kompromis a nový systém bude funkčný a preto budem hlasovať za e, tento balíček. Teraz je najvyšší čas, aby sme od slov prešli k skutkom. Ďakujem. Teraz uh, pán uh, e, Tremuza. Je teraz e, čas, aby po 40 rokoch e, sme naozaj mali v rukách e, účinný nástroj a podporili spoločný trh. Ale Španielsko odmieta pristúpiť k tomuto veľkému projektu. Je to pre mňa zahanbujúce, že to Španielsko robí z malicherných nacionalistických dôvodov Poškodí to e, viaceré katalánske malé podniky. Ako poslanec, e, ktorý pochádza z Katalánska, ktoré e, vlastne prispieva 40% k inováciám v Španielsku tak je to pre mňa ťažké. Ja to podporím, pretože to mm, znamená pre nás podporu budúcej prosperity. Španielská vláda, zdá sa, podporuje E, týmto požiadavky kataláncov e, o nezávislosť. E, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tu je prihláška modrou kartou. Pán Tremdaj Valses, akceptujete modrú kartu? Otázka od pána Lopesa Aristovisa. Hablando de nacionalismos, eh, me da Eh, cierto sonrojo que usted hable de forma negativa, siendo usted nacionalista. La pregunta es... Ďakujem pekne. Je to trochu zvláštne, ako hovoríte vy o nacionalizme a katalánskych katalánskych eh, firmách, ktoré sa budú musieť obracať eh, v troch jazykoch, ktoré nie sú ich vlastné jazyky, na na, na, na, na súd. No a, a ďalej tie nariadenia, ktoré sa týkajú kataláncov. No máme tuto nacionalistický podmas nie je to španielské stanovisko, samozrejme, že chceme mm, toto, tieto pravidlá, ale nie v tej podobe, aké sú prijaté. Ďakujem pekne. Milé kolegyne, kolegovia, ja by som chcel povedať, že anglický jazyk je našim jazykom, no a napríklad aj v Barcelone na univerzite sú kurzy po katalánsky, aj v angličtine, takže pre katalánske E, firmy to nie je problém. My už teraz sa vyvážame viac do Európy ako do zbytku Španielska a tento jazyk používame. No a tento jazyk by zjednodušil e, mnohé postupy. E, preto by som chcel povedať, že netreba sa stať proti tomuto projektu. Je to veľký európsky projekt, je to veľký deň pre Európu a treba zvážiť stanoviska. Ďakujem pekne, pán Balcells. A teraz sa pán Hidalgo by tiež chcel položiť otázku. Akceptujete túto otázku? Pán Barcels, ehm, ďalšia otázka pre vás. Akceptujete to? Dobre. Takže pán Hidalgo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja som práve počul, že nacionalizmus je zlý pre podniky, no ja by som chcel pána Tremozu skutočne požiadať a, a povedzte mi, prečo sa vy nevzdáte nacionalizmu, ktorý je skutočne pre katalánske podniky veľmi zlý. No, ja by som chcel e, zodpovedať otázku kolegu Masipa. Ja som katalánec, no a cítim sa ako katalánec, ako Európan. A chcel by som povedať, že katalánske hospodárstvo pri posledných voľbách viac ako, alebo takmer dve tretiny voličov hlasovalo za strany, ktoré by chceli uskutočniť referendum o nezávislosti. No a z toho vyplynulo, že národnosť Španielov, teda že my sme ten národ zo Španielska, ktorý najviac vyváža skutočne e, tisíce ľudí čoraz, vyváža čoraz viac tovarov do, a ich produktov do celého sveta. Čiže nie je to nezlučiteľné, nie, naopak, má, môže mať otvorený názor na svet a aj napriek tomu zmeniť a vážiť naše korene a byť hrdý na svoju a, eh, národnosť, alebo na svoj národ. Ďakujem pekne. A teraz pán Vojčechovský na jednu minútu. Ďakujem pekne. Winston Churchill raz povedal, že vždy, keď som opravdu, bol som v menšine. Ja si pamätám, že a ja som bol v menšine, keď sme hovorili o reforme a, eh, a, E, sektora cukru. No a mal som pravdu. A dnes ja e, som tiež v menšine a, e, teda z toho hľadiska tých hlasov, ktoré zazneli, pretože ja som proti tomuto systému, pretože u nás v Polsku tento projekt zamietlo, zamietla akademická obec, zamietli ho vedci a spoločnosť všeobecnosti, pretože všetci vidia, že náklady stúpnu na získanie patentov, hlavne pre malé a stredné podniky. A títo ľudia u nás doma vidia, že budeme chrániť záujmy veľkých firiem a e, že budeme poškodovať záujmy malých a stredných podnikov, pretože nebudú mať zaručený prístup k, k, k patentom. Ja som proti e, patentovaniu života polnohospodárstva, pretože e, to by znamenalo, že polnohospodárstvo bude e, len ďalšou, ďalším odvetým hospodárstva, ale ja som proti tomu. E, pán Karins, nech sa páči. Pán Karins, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. V tejto miestnosti e, v Európskej únii všetci hovoríme o zlepšení fungovania vnútorného trhu. Všetci hovoríme o potrebe hospodárskeho rastu, pretože všetci veľmi dobre chápeme, že bez hospodárskeho rastu Európa príde o peniaze a nebude mať prostriedky na udržanie veľmi dôležitých a nákladných na sociálnych, alebo systému sociálneho zabezpečenia. No a Otázka je, ako podporiť hospodársky rast. Samozrejme je dôležité zaistiť, aby naše vlády hovorili o rozpočtovej disciplíne na to, aby e, tieto výsledky dosiahli. E, po druhé vidím veľké príležitosti v pracovnoprávnej legislatíve, pretože to by zlepšilo pohyb našich zamestnancov a zaručilo rast. Treba viac investovať do vzdelávania, výskumu a vývoja a tak pripravíme ľudí čo skoro na to, aby si zaistili príjem. Ale tu vidíme veľký problém. Ako pre týchto občanov, pre túto budúcnosť, pre nich je veľmi náročné chrániť ich patenty v Európskej únii. Sú tu jazykové problémy, sú tu problémy so súdnymi spormi a tak ďalej. Ale existujú možnosti, a o tom teraz hovoríme, kolegne, kolegovia. Po približne 40 rokov, eh, rokoch rokovaní sme dosiahli eh, fázu, keď v Európe dokážeme vytvoriť jednotný systém patentovej ochrany v Európe. Samozrejme, nie je to ideálne. Dva členské štáty, Španielsko a Taliansko, ešte nechcú sa pridať do tohto systému, avšak ak 25 členských, v 25 5 členských štátoch každá eh, spoločnosť, každý vynálezca bude mať možnosť využiť eh, tento zjednodušený postup tak, eh, aby mali jednotný patent, ktorý zaistuje ochranu patentov v 25 štátoch EÚ. Momentálne v USA a v Japonsku tento postup je 10 násobne lacnejší a toto je naša príležitosť podporiť našu konkurencieschopnosť. Samozrejme, možno to nie je ideálne riešenie, ale je to dobré riešenie, ktoré eh, poskytne a položí dobrý základ budúceho vývoja a rozvoja. Pomôžeme eh, týmto ľuďom, pomôžeme inovátorom, eh, ktorí pomôžu Európe ako celku. Ďakujem pekne. Pani Tikal, nech sa páči. Vážený pán komisár, E, fragmentovaný vnútorný trh a prekážky e, sú zabraňujú fungovaniu e, vnútorného trhu, bráni to ochrane patentov a hlavne rozvoju malých stredných podnikov. Európsky patent je príležitosť na konsolidáciu situácie v Európe. Európsky patent z jednotlivých s jednotným, s jednotnou pôsobnosťou a účinnosťou pomôže všetkým podnikom, zniží to pravdepodobne aj náklady až 80 Stanovia sa poplatky za obnovenie patentovej ochrany s ohľadom na osobitné spoločnosti ako napríklad MSP právna hodnota hodnota prekladov do všetkých úradných jazykov sa s tým bohužiaľ stravuje preklad zatiaľ E, nepodporujú všetci Rumunsko, by malo mať oddelenie pre južnú a východnú Európu. Pre tento súdny systém patentov. Ďakujem pekne, pani Tika. A teraz pani Ries na jednu minútu. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne. Je to naozaj historický týždeň pre naše podniky po viac než 30 rokoch. Sme prekročili e, polemiky a e, snažíme sa vytvoriť e, spoločný patentný systém, zredukovať zároveň náklady. Momentálne to stojí 30 tisíc eur, aby sme v niektorých krajinách chránili patenty, čo je mnohonásobne vyššie číslo než v USA a v Japonsku. Neviem, odkiaľ má svoje čísla pán kolega, ktorý sa na túto tému pred chvíľkou vyjadril. Vieme, že u nás e, by to v roku 2014 malo byť už len 5 tisíc, takže skutočne pôjde o značné zníženie nákladov a posunie to právnu ochranu. Potrebujeme možno toho ešte viac na to, aby sme zlepšili náladu medzi našimi vynálezcami. Tento európsky patent je dôležitý pre našich vynálezcov, ale nie je dostatočný, ak naše podniky potrebujú lepšiu e, priemyselnú ochranu. Zároveň potrebujú aj kapitál, e, lepší prístup k financovaniu, daňový systém, ktorý by bol oveľa prívetivejší, tak aby mohli naozaj v globálnom svete obstáť v konkurencii. Ďakujem. Pani predsednička, Hovorí pán Masip Hidalgo. Nie je to európsky patentný systém, ktorý dnes dostaneme. Španielčina sa bude diskriminovať voči francúzštine a nemčine, napriek tomu, že sa týmto jazykom hovorí častejšie. Ak chceme naozaj iba šetriť náklady, tak by sme e, patenty mali prevádzať iba v angličtine a preto tieto články 6, 7 a 8 pre, tam spočíva problém. Um, potrebujeme menej uh, triumfálnych uh, pokrikov. Všetko sa vlastne spomína už aj v správe generálneho advokáta. Pani Kastexa, ďalšia rečnička nie je v sále, slovo teda dostáva pán Repo. Pani predsednička, s veľkým zájmom som si vypočul eh, doterajšiu diskusiu. Chcel by som eh, tiež zdôrazniť význam patentov pre malé a stredné podniky. Eh, počet patentov a iných nemateriálnych práv celosvetovo značne stúpa. Konkurencieschopnosť podnikov totiž čoraz silnejšie súvisí s inováciami. 80 pracovných miest eh, vzniká eh, v malých a stredných podnikoch, ale ak tieto eh, sa snažia o nahlásenie patentu k ich právam, funguje to iba v ich domovskej krajine, väčšinou teda malé a stredné podniky si nemôžu dovoliť nahlásiť eh, patent, ktorý by platil eh, na celom území EÚ, pretože toto by bolo eh, mnohonásobne drahšie a oveľa drahšie teda než je tomu v prípade patentu, ktorý by platil v celých USA. To znamená, že nefunguje dobre vnútorný trh v EÚ. A stratégia Európa 2020 e, sa tiež venuje tejto tematike. Je to naozaj nástroj, ako pomôcť e, zamestnanosti a rastu. Pán Kováč, ďalší rečník nie je prítomný, preto by sme prešli k postupu Catch the Eye. Slovo má pán Kelly. Ďakujem. Včera po e, mnohých rokoch sa odovzdali Nobelové ceny. Tento rok eh, bola udelená nám po 60-ročnom úsilí. Dnes diskutujeme o Európskom patentnom systéme. Niektorým eh, sa celkom nepáči. Eh, pán Barnier to veľmi dobre označil. Ide o dynamický kompromis ktorý má zlepšiť náklady na e, patenty. Ak to má znamenať, že bude sa e, dať, e, dávať, podávať viac patentov, bude to väčšia ako ochrana, je to dobrá vec. Len 60 patentov, 60 tisíc patentov ročne sa um, registruje v EÚ, to je veľmi málo. Bolo by naozaj vynikajúce, keby sa napokon pridalo aj Španielsko a Taliansko. Pridalo sa k pánovi komisárovi, ktorý si želá, aby uh, sa to uskutočnilo. Uh, Urobíme preto všetko. Ďakujem pekne. Slovo má pán Zver. Hvala za besedo, spoštovani gospod komisar, cenjene kolegice in kolegi. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, e, kolegovia, kolegyne. Chcel by som tiež poďakovať e, spravodajcom, pánovi Rabkajovi, Baldasáremu aj Lénemu. chcel by som zablahoželať aj pánovi komisárovi. Potrebujeme konkurencieschopné európske hospodárstvo. Momentálne naše hospodárstvo e, stráca na vnútornom aj vonkajšom trhu. Vždy sme boli inovatívni a kreatívni, ale teraz tomu už tak prestáva byť. Táto reforma opäť ovplyvní naš, e, naše napredovanie v tejto oblasti. Malé a stredné podniky budú mať lepšiu príležitosť e, robiť kroky vpred, e, znižia sa im náklady a e, zvýši sa miera bezpečnosti ich patentov. Pán komisár, podporujem vašu prácu. Ako vy aj mňa zarmúcuje skutočnosť, že slovinský jazyk nebude mať takú istú pozíciu ako ostatné. Ale ak si mám vybrať, medzi eh, menším eh, eh, z dvoch ziel vyberiem si teda tú aktuálnu podobu aktu, aktuálneho európskeho patentu. Pán Luhán, ďakujem pekne. Vytvára sa jednotný európsky patentový systém v prípade riešenia sporov to je veľmi dobré. Pokiaľ ide o patentovanie softvéru, tam je e, naozaj odlišná situácia v jednotlivých členských štátoch. Rôzne štruktúry, ktoré sa budú zaoberať e, európskym patentovým právom, e, by mali mať na pamäti ochranu nových technológií, softverových aplikácií, tak aby sme mali napokon dobré patenty a zabránili vzniku sporov. Je dôležité, aby sme v budúcnosti zlepšili kvalitu prekladov, eh, teda, eh, treba, aby v tejto oblasti pracovali špecialisti eh, na oblast technických prekladov. Jednoduché programy nemôžu zabezpečiť kvalitu v takto špecializovanej oblasti. Ďakujem pekne, pán Luhán. Pán komisár Barni, chcela by som teraz rozdať slovo vám. A to madame la présidente je peux être bref d'abord pour remercier euh, chacune et chacun de ceux qui se sont exprimés. Euh, chcem sa všetkým poďakovať euh, všetkým ktorí prispeli do diskusie a vyjadrili svoj názor. možno vám skratkovite podám niekoľko úvah. Pani Lichtenberger, vy ste hovorili o súdnom dvore, že je vlastne vylúčený e, z tohto usporiadania. Nie je to tak. E, súdny dvor bude mať e, možnosť záverečného stanoviska k jednotému patentu od začiatku do konca. Pán komisár, prepáčte, že vás preruším, hovorí predsednička, pretože je tu problém s nemeckým tlmočením. Nech sa páči, môžete pokračovať. Takže budem hovoriť od začiatku. Takže, pani Richtenberger, ak ste tomu nerozumeli, takže chcem potvrdiť, že súdny dvor bude e, mať e, posledné slovo, pokiaľ ide o interpretáciu ochrany patentu od začiatku do konca, aj pokiaľ ide o preklady, teda súdny dvor je spoločný súdnym dvorom pre členské štáty a bude mať rovnaké povinnosti ako všetky ostatné národné súdy a bude mať aj e, záväzky e, vlastne postúpiť e, akékoľvek otázky Európskemu súdnemu dvoru. Pán Zvieska e, a, a pani Rís tiež e, hovorila, že tu ide vlastne o významný pokrok a to potrebujeme všetci. Chcem e, e, vyjadriť súhlas. Áno, potrebujeme rámec, aby sme vytvorili nástroje na implementáciu a dúfajme, že sa to spustí na jar 2014 a prvá polovica roku 2014 e, e, vytvorí možnosť e, na poskytnutie prvých patentov pre stredné malé podniky Chcem tiež e, sa poďakovať za e, vyjadrenia poďakovania zo strany e, viacerých kolegov, poslancov, teda pán Galo, pani Galo, pani Wikström. A ako komisár chcem povedať, že vlastne dokončuje prácu, ktorá bola už dávno započatá švédske predsedníctvo, belgické predsedníctvo až po súčasné cyperské predsedníctvo. Tým všetkým sa chcem tiež poďakovať pán predseda Lehner, pán Balzáre, pán Rabkaj, pán Regner a mnohí ďalší si zaslúžia vďaku. Nebolo jednoduché e, riešiť e, lingvistické otázky. To je oprávnená otázka, áno, pán Balsasára a pán Rabkaj a pán e, predseda Lena sa snažili riešiť veci veľmi špecificky k veci. A to je veľmi citlivá otázka v Európe Eh, pán Macepildalgo a ďalší vyjadrili eh, oprávnené obavy. A povedal som, že dvere sú dokonale otvorené. A e, zaznela tu otázka, kedy sa Taliansko a Španielsko pridajú. Áno, to je ich zvrchované právo, kedy to urobia. E, a e, oni samozrejme budú príjmať svoje rozhodnutia a e, e, Európsky súdny dvor čoskoro vydá svoje stanovisko. Ja chcem vyjadriť svoje presvedčenie, že vďaka e, vašej práci a vďaka práci rady a tiež komisie mm, robíme dnes veľmi významný krok. Je to naozaj krok vpred a pomáha Európe, najmä stredným a malým podnikom. Na záver, eh, rozumiem to, čo mm, hýbe pánom Šimanským alebo pánom Hennerom, eh, ale nie je spravodlivé, keď eh, by sme povedali, že posilníme silných a oslabíme slabých. Nie, to nie je pravda. Keď sa pozrieme na ten dynamický kompromis, ktorý sme dosiahli, áno, ja by som uvítal lepš iné, iné stanoviska, ale toto znamená e, pokrok pre stredné a malé podniky. Pán Mandes eh, povedal, eh, že keď bol eh, vedcom, tak, tak nemohol si dovoliť nemohol si dovoliť žiadať vydanie patentu vo všetkých členských štátoch, pretože by to bolo veľmi drahé. Ale toto teraz odstraňujeme. Ehm, tých 20 miliónov podnikov v, stred, v Európskej únii e, teraz získa lepšiu konkurencieschopnú výhodu. A teraz mene cyperského predsedníctva za radu pán e, Luka Lukas. Nech sa páči. E, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, vítam skutočnosť, že mnohí z vás dnes zdieľajú stanovisko rady. Áno, je na čase, aby sme túto tému uzavreli a e, máme tu balíček pre, k európskemu patentu. Jednotný systém pre európsky patent je skutočne významným základným kameňom pre ďalšie oživenie hospodárskeho života a Európe to pomôže dostať sa z krízy. Bola to veľmi ťažká téma a potrebovali sme veľa času, veľa energie, aby sme sa dopracovali k záveru. Predchádzajúce predsedníctva aj cyperské predsedníctvo sa zasadzovali veľmi intenzívne a teším sa, že vidíme e, ovocie tejto práce. Chcem sa ešte raz srdečne poďakovať Európskemu parlamentu za pochopenie a tiež za vynikajúcu spoluprácu, ktorú e, sme zaznamenali pri tejto významnej téme. Ďakujem, pán minister Pesnička. A teraz dostanú slovo spravodajci pán Lena. Pani predsednička, dámy a páni, najskôr by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto konštruktívnej diskusie, ale rovnako myslím, pán komisár, že treba niektoré veci objasniť. Je to obrovský pokrok pre malé a stredné podniky. A uvediem jednoduchý príklad v súčasnej situácii bez patentového balíčka, bez dohody o patentovom súde e, sa môže stať, že stredný podnik požiada o patent, čo je veľmi drahý, drahý špás, keď musí požiadať vo všetkých asi 5 štátoch. No a ďalej, keď ho chce aplikovať e, proti nejakej veľkej spoločnosti, ktorá to e, poruší, musí na to predložiť predložiť žalobu vo všetkých 25 členských štátoch. A to každý malý stredný podnik, to, že je na okraji existencie. No a tie malé podniky, ktoré budú žalovať, tak tie veľké sa aj budú s nimi chcieť dohodnúť, aby ich mohli používať. No a, a keď mali použijú patent, tak veľké firmy budú môcť sa obrátiť vo všetkých 25 štátoch proti malým podnikom. V budúcnosti to tak nebude, keď e, MSP využije tento možnosti nového systému. Potom je tu len jeden, jedno konanie a jeden rozsudok. Jedno rozhodnutie bude platiť pre 25 členských štátov. A poprvýkrát sa zaručí rovnosť síl medzi malými, strednými podnikmi a veľkými podnikmi. A to je veľmi rozhodujúce a prečo podľa mňa toto je obrovský krok vpred pre malé stredné podniky. A mnohé z toho, o čom sa dnes hovorilo, je čistý nezmysel. Aby sme to jasne povedali, nikoho nediskriminujeme, pretože Španielsko a Taliansko sa stále podielajú na dohodách za bežných podmienok. To znamená, že všetky uh, veci, ktoré platia, budú platiť. No a táto ani nič nenahrádza, je to len ďalšia možnosť. To znamená, že všetky možnosti, ktoré existujú dnes, s ohľadom na národné patenty budú existovať. Je to dodatočná možnosť a to rozširuje možnosti pre podniky na vnútornom trhu a preto si myslím, že dnes robíme obrovský krok vpred. Je to jedno jedna z najdôležitejších eh, legislatívnych zámerov súčasného volebného obdobia a Európa tým robí obrovský krok vpred. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Lene. No a slovo teraz dostáva eh, pán Baldazáre. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Chcel by som uh, spomenúť jeden citát, uh, ktorý uh, spomenul uh, aj kolega uh, Léner. Um, ehm, komplikované sú práve tie detaily. A to spomenuli aj viacerí kolegovia. Pred nami je výsledok, pozitívny výsledok, celkom jasne pozitívny výsledok. Samozrejme, Eh, navrhovalo sa aj niečo lepšie, ale máme pred sebou kompromis, eh, ktorý vidia všetci. Eh, je tu nesporné značné zníženie nákladov, ktoré sa navrhuje v patentovej fáze aj v následnej v súdnej oblasti. K tejto úprave sa pripojilo 25 členských štátov. Ja dúfam, že ich čoskoro bude 26 a potom 27 Takže budeme tu mať trojjazyčný systém. Nuž, e, e, kolegia Morgantia, ja som presvedčená o tom, že taliančina je tým najkrajším, najzvučnejším, najharmonickejším jazykom na svete. Ale ak 46 podnikov v Európe e, predstavuje svoje patenty v angličtine, menšie percento v nemčine a francúzštine a potom v ostatných jazykoch, v 65 jazyk, percentách aj talianské podniky si volia za patentový jazyk angličtinu, preto je nezmyselné bojovať eh, proti tomuto systému iba z jazykového hľadiska. Eh, ja som presvedčený, že výsledky, ktoré obsahuje tento balíček, sú pozitívne, že je to naozaj komplexný systém eh, ochrany, jednot, bude tam jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch je tam zabezpečené prechodné e, obdobie, ktoré umožní firmám sa prispôsobiť, viac sa e, zosúľadiť s Európskym patentným úradom a e, spoznať lepšie úpravy týkajúce sa jazykových otázok. Ja si naozaj želám, aby naša krajina čo najrychlejšie e, sa pridala k línii väčšiny štátov, ktorá naozaj v aktuálnom momente e, nie je vhodné, nie sú tu vhodné takéto principiálne e, boje. Ja si myslím, že to nie je správny postup. Ďakujem pekne, pán Baldasáre. A teraz e, slovo dostane kolega Bernard Rabkaj. Pani predsednička, myslím si, že kolega Baldasáre má pravdu. Aj ja považujem taliančinu za najkrajší jazyk a to hovorím ako Nemec. Ale my tu e, v tomto zákone e, nehodnotíme krásu jazykov. Ide nám o európsky patentový zákon, ktorý má aj chrániť malé a, malé a stredné podniky aby sa e, v tejto oblasti vyznali. Viac než 18 rokov som v tomto parlamente a protivníci e, nejakého projektu veľmi e, zriedka kedy argumentujú tak rozdielne niektorí sami sebe protirečia. Kolega López dvakrát v jednej jedinej vete si protirečil. Má teda môj rešpekt. Vysvetlite mi prosím, ako ste to dokázali. Nemá zmysel e, sa vyjadrovať k tým, ktorí sem prišli, niečo prečítali a odišli. E, ja by som im chcel odporučiť, aby e, si sadli vo svojich kanceláriách a prečítali si text, ku ktorému sa vyjadrili. To totiž to určite neurobili. Chcel by som sa vrátiť k otázke patentovej ochrany. Tento balíček nehovorí nič o udelovaní patentov. To vôbec v 118. sa nespomína. Ide tu o patentovú ochranu. A, a, a patenty, ktoré sa doteraz mohli udelovať, sa budú môcť doteraz udelovať a ktoré sa nemohli udelovať, sa a tiež nebudú môcť e, ani v budúcnosti udelovať. Ide tu o ochranu, to je to, čo pán Lene spomenul, o a, e, súdnu ochranu a, e, patentu. V, doteraz bolo potrebné ísť 25, 27 cestami, aké ste eh, ju chceli zabezpečiť. Takže skutočne ide o veľké zlepšenie pre malé a stredné firmy eh, v tomto prípade. A chcel by som ešte k tomu povedať, aké sa tu argumentuje akademickými eh, argumentmi. A v akademickej sfere sa o tomto veľmi diskutuje. Fiskálny pakt ukázal, e, čo je možné urobiť, ale potom budeme úplne vonku, potom tam vôbec nebude žiadny prístup Európskeho súdneho dvora v týchto otázkach. Ale to sme práve zachránili. My sme zachránili práve to, aby Európsky súdny dvor mohol um, pôsobiť v tejto oblasti. Od začiatku nešlo o nič iné než o toto. Ja vám poviem, kto dnes uh, bude hlasovať proti uh, paketovému balíčku, ten hrá hru veľkých hru veľkých firiem proti malým a stredným podnikom. E, to je úplne bezpochybné. Ďakujem, pán Rabcha, Rabkaj. Milé kolegyne, kolegovia, pán komisár, pán minister, ďakujem vám srdečne za túto veľmi zaujímavú diskusiu na e, tému týchto e, troch správ E, na tému európskeho patentu. Teraz prerušujeme zasadnutie až do 12. hodiny. Srdečne ďakujem.